zasadacej miestnosti zástupcu Európskej komisie a zástupcu Rady. Máme tu predsedu Európskej komisie a švedského ministra pre európske záležitosti. Vážené dámy a páni. Vážené dámy a páni, chcel by som eh, prijať eh, text e, zápisnice zo včerajšieho zasadnutia. Má niekto, prosím, k tomu nejaké pripomienky, pokiaľ ide o zápisnicu zo včerajšieho zasadnutia, respektíve k prijatým textom. Keďže nevidím nejaké namietky, e, tento text je prijatý. Vidím, že pán Šulc žiada o slovo. Pán Šulc, máte slovo. Vážený pán predseda, nemám nejaké pripomienky v nadväznosti na zápisnicu zo včerajšieho zasadnutia, ale e, k jednej záležitosti, ktorá sa týka dnešného dopoludnejšieho zasadnutia. Moja kolegyňa Kinga Gönc, e, ktorá je členkou mojej politickej skupiny a bývala e, ministerka zahraničných vecí Maďarskej republiky, bola fašistickej strany Kristino e, Morbaj e, neslušným spôsobom e, urazená. Pani Gönz sa zasadzuje za medzinárodné vyrovnanie medzi Maďarskou republikou a susednými krajinami. A práve preto by som žiadal, aby bola táto urážka odvolaná, aby sa láskavo ospravednila pani Gönc. Veľmi pekne ďakujem pánovi Šulcovi za toto vyhlásenie. Pani Gönc požiadala o slovo. A to z osobných dôvodov. Je to jej osobné vyhlásenie. Pani Gönc, máte slovo. Veľmi pekne ďakujem, vážený pán predseda. Ďakujem za túto možnosť. Mňa, e, mne, mňa to veľmi mrzí, že k tomuto prišlo práve tu, v Európskom parlamente. Pretože strana, ktorú zastupuje Kristina Mulvaj, e, je e, militaristickou organizáciou, pokiaľ ide o jej stranu a oni e, naozaj naháňajú strach e, menšinám, židom, e, cigánom. Táto paramilitaristická organizácia bola v Maďarsku rozpustená, ale zástupca tejto strany tu si obliekol si túto uniformu. V tomto parlamente je homofóbna, je proti cigánom, židom a tak ďalej. Táto strana označila Maďarsko ako za kolóniu e, Európskej únie. Extrémne práva v Maďarsku e, boli niekoľkokrát e, demonstrované. Títo ľudia častokrát zranili policiu, obsadili budovu maďarskej televízie, snažili sa narušovať naše Um, štátne sviatky a tak ďalej. Toto sú ľudia, ktorí robia veľmi veľa zlého. A takéto demonstrácie, um, a ako sa u nás zaobchádza s extrémistami, um, po týchto demonstráciách bola vypracovaná policajná správa. Samozrejme, že boli problémy, boli problémy aj v nadväznosti na, s nasadením policie, o tom vieme samozrejme, ale chcela by som povedať pani Morvaj, keď vy vlastnú vlast e, popisujete ako diktatorský režim, tak pani Morvaj, vy by ste nemali hovoriť dnes v tomto Európskom parlamente. Veľmi pekne ďakujeme, ďakujeme veľmi pekne. Pani Genc za toto vyhlásenie. A teraz by som chcel dať slovo pánovi Balcovi. A potom by som chcel navrhnúť, aby sme ukončili tieto osobné vyhlásenia. Pán Balco, nech sa páči. Veľmi pekne ďakujem, pán predseda, ďakujem eh, za to, že ste mi udelili slovo. Týmto mám možnosť vlastne položiť otázku v eh, priebehu pol minúty. Pán Šulc, odkiaľ beriete tú odvahu na základe rôznych vyhlásení popísať eh, členku Európskeho parlamentu ako fašistku len preto, že Európska únia nie je uzrozumená s touto stranou? Tým pádom vlastne e, označujete 430 tisíc voličov za fašistov. Veľmi pekne ďakujem za toto vyhlásenie. Myslím, že týmto ukončíme túto sériu osobných vyhlásení. Chcel by som vás informovať, že spolu e, s súčasne predsedajúcim predsedom rady. Podpíšem 22 právnych aktov v súlade s článkom 74, pokiaľ ide o náš rokovací poriadok. Takisto by som vás chcel e, informovať, že o 3. hodine popoludní na plenárke e, v stredu popoludní bude podpísané, budú podpísané štyri texty v nadväznosti na finančné záležitosti z